So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die Plätze einzunehmen. Takže všetkých vás požiadam, aby ste si sadli. Bitte überprüfen Sie auch, ob die Abstimmung... No už eh, skontrolujte si aj, či máte hlasovacie kartičky a hlasovacie eh, kartičky, hlasovacie zariadenia. So, wir haben heute einen Abstimmungsmarathon. Takže máme pred sebou maratón hlasovaní. Dúfam, že ma všetci počujete, aj mi rozumiete. Doch, ist nur noch bisschen. Takže áno, je tu len trochu hlasnejšie. Dobre, takže budeme hlasovať o o výhrade alebo námietke podľa článku 88. No, že dnes sme o tom už aj diskutovali do obeda. No a Karol Schlitter a Renate Zomer požiadali, aby sa zmenil hlasovací zoznam, aby sme o rôznych blokoch hlasovali. No ja predpokladám, že všetky politické skupiny to majú k dispozícii. Má niekto proti tomu nejakú námietku, proti takémuto postupu, aby sme hlasovali o blokoch? Zdá sa, že nie. Takže takto hlasovať aj budeme. Takže k prvému bloku. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie eh, je otvorené. Chris? Chris? Mohli by ste to objasniť? Hovorili ste o blokoch, myslíte citáciu 4. Ten prvý blok. Dobre, takže ešte raz to vysvetlím. Na Prvý blok zahrania na ustanovenie 4 až 8 a potom ďalšie B až H, teda pardon, až I a v treťom bloku budeme hlasovať o, o odseku 3 a 4. No a nadväznosti na to sa uskutoční záverečné hlasovanie. Nejaké ďalšie otázky? No, dobre, takže budeme hlasovať o prvom bloku. Hlasovanie je otvorené. Elektronické hlasovanie je otvorené. Ich warte noch. Tak ešte chvíľu počkáme. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Takže tá prvá časť bola zamietnutá. Tým sa dostávame k druhej časti. Predstavy B až I. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Čiže toto bolo tiež zamietnuté. A teraz prechádzame k tretej časti, kde budeme hlasovať o odsekoch 3 a 4 tiež v elektronickom hlasovaní. Tiež to odbavíme elektronicky, hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A týmto to bolo tiež zamietnuté. Tak teraz budeme hlasovať v záverečnom hlasovaní, tak ako to bolo pozmenené, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A 28 hlasov za, 27 proti, 1 sa zdržal a bolo to prijaté. Už dobre. Yes. Es ist klar, dass im Plenum je jasné, že na pléne na prvej oktobrovej plenárke budeme hlasovať a tam e, bude potrebná kvalifikovaná väčšina. väčšina. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. A totiž námietka o úradných kontrolách produktov živočišného pôvodu určených na ľudskú spotrebu. A to tiež spravíme elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Haben alle abgestimmt? Už ste hlasovali všetci. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 42 za 18, 2, e, dvaja sa zdržali schválené. To boli tie najľahšie hlasovania dnes a Teraz prejdeme k maratónu správy Rod Berend. Los geht's und zwar Začneme hlasovať unblock 222, 223, 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 224, 225 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 226 za, proti, zdržali sa schválení 227 za, proti, zdržali sa schvá, zamieta sa 228 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, overíme si elektronicky 228. Otváram hlasovanie. Odhlasovali ste. Jeden socialista je tam navyše. eine Kollegin. Už je to dobre. Končím hlasovanie. 38 za, 26 proti schválené, 229 za, proti, zdržali sa, schválený, 230 za, proti, zdržali sa. Schválený. 230 si overíme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 232 za, proti, zdržali sa, schválený, 233 za, proti, zdržali sa, schválený, 234 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 235 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 236 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 237 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ilko 17 za, proti, zdržali sa schválení, 238 za, proti, zdržali sa schválení. 240 za, proti, zdržali sa schválený, 239 za, bol schvá, stiahnutý, 242 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 243 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená prvá časť, druhá časť za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, o druhej časti budeme hlasovať elektronicky, odhlasovali ste. Končím hlasovanie, schváľuje sa. 244, 245 sú identické za, proti, zdržali sa schválené. IMKO 18 odpada, 246, IMKO 19 za, proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky 246, IMKO 19, otváram elektronické hlasovanie, odhlasovali ste, končím hlasovanie, schváľuje sa. konsolidovaný návrh 3 za, proti, zdržali sa schválený, 252 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, budeme hlasovať elektronicky. 252, všetci ste odhlasovali, končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh prijatý. 255 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 253 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 256 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 257 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 258 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, elektronické hlasovanie, overíme si to. Nie. Všetci, končím hlasovanie schválený, 259 za, proti, zdržali sa schválení, 26 za, proti, zdržali sa schválení 27 za, proti, zdržali sa schválení. 260 za, 261 za, proti. Nie je to jasné. Overíme si hlasovanie elektronicky. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Zamieta sa. Imko 23 za, proti, iba 15 kolegov hlasovalo, takže budeme hlasovať elektronicky. Už všetci odhlasovali? Končím hlasovanie. E, jasne, to bolo schválené. 28 za, proti zdržali sa schválená 25 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené, overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. 25 už všetci odhlasovali, končím hlasovanie. Schváľuje sa. Imko 24 odpadá. 29 za proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Všetci ste odhlasovali, končím hlasovanie. Schválený. 264 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 263 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme si elektronicky, 263 overujeme elektronicky. Odhlasované, končím hlasovanie, schválený. 265 266 za, proti, zdržali sa, schválený. 267 za, proti, zdržali sa, schválený. 268 za, proti, zdržali sa, schválený. 30 za, proti, zdržali sa, schválený. 269, IMKO 26 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. 269, IMKO 26, odhlasovali ste, končím hlasovanie, schválený 270 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Empl 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Empl 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Empl 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválený. Pokračujeme 282 za, proti, zdržali sa. Overíme si hlasovanie elektronicky. 282 odhlasované. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. 200. 83, 284, Emple 16, Imko 30 za, proti, zdržali sa, schválené, 285 za, proti, zdržali sa, schválený, 286 za, proti, zdržali sa, schválený, 287 za, proti, zdržali sa, schválený, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 297, IMKO 34 za, proti, držali sa. Overíme si elektronicky hlasovanie. Odhlasované? Končím hlasovanie. Schváľujú sa. 299, 300 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 307 a IMKO 36 za, proti, zdržali sa, zamietajú sa. 308 za, proti, zdržali sa, Schvaľuje sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. 313 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Prejdeme k 322 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie odhlasované. Končím hlasovanie. Schválený. 323. Odpadá imko 39 tiež. Pokračujeme s 326 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 328 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 327 a Inko 41. Po troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť. Nie, overíme si prvú časť elektronicky. 327 41. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ale vždy sa môžeme pokúsiť o druhú časť. Za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválená. 329 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 330 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 331 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 332 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 333 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 334 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky, Otváram hlasovanie, odhlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. 340 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 336 za, proti, zdržali sa, Myslím, že, schváľuje, že bola, bol schválený, ale overíme si elektronické hlasovanie. 336. Odhlasované, končím hlasovanie. Schválený. 330. 341 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Pokračujeme. Tristo šesť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 177 za, proti, zdržali sa, nebolo to jasné, 377 overíme elektronicky odhlasované. Končím hlasovanie. Schválený. Tristo sedemdesiat osem bol stiahnutý, tristo sedemdesiat deväť za, proti, zdržali sa, schválený. 32, 33, to všetko odpadá. Pokračujeme. Strana 23. Kompromis číslo 8. Našli ste ho za, proti, zdržali sa, schválený. Ideme ďalej. Richard Zéber, 428 e, za, proti, zdržali sa, Richard Zeber si želá kontrolu. 428 zamietnutý, 426 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 427 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 425 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 429 a 30, IMKO 56 za proti, zdržali sa zamietnutí. 431 za, proti, zdržali sa, nebolo to jasné. overíme elektronicky, odhlasované, končím hlasovanie, zamietnutý. 432 až po IMKO 57 za, proti, držali sa, schválený, IMKO 58 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, overím elektronicky. Odhlasované Ka- Kašľute tiež? Áno, naozaj. Skončím hlasovanie. Super schválené, hovorí pán predseda. Imko 59 za, proti, zdržali sa schválení. 435 odpadá, 439 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 440 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 441 za, proti, zdržali sa, schválený, imko 62 za, proti, zdržali sa, schválený, im 442 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, overíme hlasovanie elektronicky 442, odhlasované, končím hlasovanie, schválený. 443 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 444 proti, zdržali sa, zamietnutý. Imko 36, 63 za, proti, zdržali sa prijatí. 446, 447 za, proti, zdržali sa prijatí. 445 je bezpredmetný, 448 za, proti, zdržali sa prijatí. 450 za, proti, zdržali sa prijatí. To si skontrolujeme. 450, to si skontrolujeme elektronicky. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Imko 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí 451 za, proti, zdržali sa, bolo, to je ťažké, takže si to overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 452 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže prejdeme na kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz 481 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz 492, 493 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí, Teraz 508 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 509 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 526 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 527 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté, 62 za, proti, zdržali sa prijatí, 528 za, proti, zdržali sa prijatí, 500 29 bezpredmetný 530 za. Proti zdržali sa prijatí 531 za. Proti zdržali sa prijatí kompromis 18 za. Proti zdržali sa prijatí 66 a 20 za. Proti zdržali sa prijatí. Imko 77 za proti, zdržali sa prijatí. Ďalej 535 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz 537 za, proti, zdržali sa prijatí. 538 za, proti, zdržali sa prijatí. Zamietnutý Ompl 18 za, proti, Nezdržali sa. To bolo prijaté. 539 je bezpredmetný a teraz sa konsolidovaný 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Tak prejdeme na 541, 79 za. Takže ešte raz musíme hlasovať o 541 a IMKO 79. Našli ste to? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 544 za. Proti? Zdržali sa? To bolo prijaté. 544, 545 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 546 z Imko 80 za, proti, zdržali sa prijatí. 547, 548, 549 a Imko 81 za, proti, zdržali sa. To si overíme elektronicky. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A to bolo prijaté. Imko 82 za proti, zdržali sa prijatí. 550, 551, Inko 83 za, proti, zdržali sa prijatí. ...555 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme na 599 za proti, zdržali sa zamietnutí. 600 za, proti, zdržali sa prijatí. 602 za, proti, zdržali sa prijatí. 603 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 604 za, proti, zdržali sa prijatí. 605 za, proti, zdržali sa prijatí. 606 za, proti, zdržali sa prijatí.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 Nezdržali sa. Nebolo to úplne jasné, takže to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. 36 za, 31 proti. Bolo to prijaté. 610 za. Proti. Zdravili sa zamietnutí. Kompromis 25 za. Proti. Zdravili sa prijatí. 611 za, proti, zdržali sa prijatí, 86 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 613 za, proti, zdržali sa prijatí, 615 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 616 za, proti, Zdržali sa zamietnutí. 88, 617 spolu za. Proti. Zdržali sa prijatí. 619 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 620 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 622 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 89 za. Proti zdržali sa zamiet, prijatí, 90 za, proti zdržali sa prijatí, IMKO 98 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 27 za, proti zdržali sa prijatí, konsolidovaný 29 za, proti zdržali sa prijatí, IMKO 102 za, proti zdržali sa zamietnutí, IMKO 103 za, proti zdržali sa prijatí, 93 za, proti zdržali sa prijatí, 104 za, proti zdržali sa prijatí, 94 za, proti zdržali sa prijatí, 95 za, proti zdržali sa prijatí, 105 za, proti zdržali sa prijatí, 629 za, proti zdržali sa prijatí, IMKO 107 za, proti zdržali sa prijatí. 630 za, proti, zdržali sa. To si overíme elektronicky. 630, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. No, to úplná harmonia, 60 za, 7 proti, a bolo to prijaté. 631 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté. Imko 108 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 654 za, proti, zdržali sa prijatí. 633, 634, 30, 34 až 600 66 za, proti, zdržali sa prijatí. mp 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 663 za, proti, zdržali sa prijatí. 667 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. 102 za, proti, zdržali sa prijatí.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 proti, zdržali sa prijatí 697 za, proti, zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže o 697 budeme hlasovať, hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté 698 za, proti, zdržali sa, prijatí 699 za, proti, zdržali sa prijatí. 700 za, proti, zdržali sa prijatí. 701 za, proti, zdržali sa prijatí. 704 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. A ďalej 710 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 739 za, proti, zdržali sa, to nebolo úplne jasné, takže budeme hlasovať elektronicky. 739 elektronické si to overíme, hlasovali všetci. Ešte chýba pár kolegov, dobre, koniec a bolo to prijaté. 740 za, proti, nezdržali sa, to bolo prijaté. Imko 127 za, proti, zdržali sa, prijatý. 741 za, proti, zdržali sa, prijatý. 742 za, takže ten je bezpredmetný. Ďalšie 109 za, proti, zdržali sa prijatí. 747 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 748 za, proti, zdržali sa prijatí. 749 za, proti, zdržali sa prijatí 750 za, proti, zdržali sa prijatí 751 až 754, o tom sa hlasovať nebude, 752 za, proti, zdržali sa to nie je úplne jasné, takže 752 elektronicky si to overíme. Abstimmung ist. Končím hlasovanie. Príjima sa. 755 <clears throat> za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Hempel 23 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 758 za. Pardon, 756 proti. Zdržal sa niekto. Preveríme elektronicky. Dohlasujme. Príjima sa. 758 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Konc 28 za. Proti? Zdržal sa niekto, príjima sa. 7, uh, 5, 759 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 760 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 761. Imko 130 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 763. A. 767 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 131, IMKO 131 a IMKO 132 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Ďalší je bezpredmetný. Ample 25 za. Nie, nie, ešte skôr. Ample 25 k tomu patrilo, takže pokračujeme ďalej. Sedem, šesť, dva. Za. Ešte raz. Hovoria mi tu že musíme hlasať o 762. Ostatné vypadli za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 769 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. po 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. po 28 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Ample 29. Za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 770 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 771 až 777 e, unblock za, proti, príjma sa. 779 za, Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Hempel 30 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 780. 797 ďalej za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Hempel 31 za. Proti? Zdržal sa niekto? To nie je celkom jasné. To sa preverí. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 34 za, 28 proti, takže prijíma sa. 7, 8, 2 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Ďalší je bezpredmetný. 7, 8, 3 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 7, 8, 4 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 7, 8, 5 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 786 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. mp 32 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. mp 33 za, proti, zdržal sa niekto, to si musíme preveriť. mp 33 si preveríme. Hlasovali prosím všetci, končím hlasovanie. Prijíma sa. 787 za, Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 788 až ďalej po 790 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 791 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Imko 134 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Empl 34 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 794 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 795 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 124 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 135 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz ideme oveľa ďalej. 136. Pozmeňujem si návrh 136 za. Proti. Zdržal sa niekto. Nie je to celkom jasné. 163 si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 138 za. Proti zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa niekto, za, prijíma sa. Teraz unblock až po 844 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Ďalší blok, blok IMCO 137 až Imko 140 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 845 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 846 a 141 za, proti, zamieta sa. 847 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz blok 850 až 161 za, proti, zdržal sa niekto, Zamieta sa. Ďalej potom eh, Ania Weiskerber a tak ďalej. 8, 4, 9 za. Proti. Zdržal sa niekto? To preveríme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Imko 2 a 159 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 160 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Preveríme eh, teraz na želanie niekoho 160. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Eh, zamieta sa. MP3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 848 až Inko 142 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme si elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 853 až 855 za. Proti. Opätovne elektronicky. Preveríme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 8, 5, 6 je bezpredmetný, takže až 140 a 8, 5, 7 za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. 8, 5, 9 za, proti, držal sa niekto, prijíma sa. Preveríme si 859 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 860 a 144 inko za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 861 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 862 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 863 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 864 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 865 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Imko 145 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 866 padá, Teraz až 871 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Ale preveríme si to elektronicky. Dohlasujme. Zamieta sa. 872 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjme sa. 873 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 874 za, proti, zamieta sa. Imko 146 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 875 za, proti, príjma sa. 876 až 889 en blok, za? Proti? Zdržal sa niekto? To si preveríme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 878 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 881 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 882 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Blokovo 883 až 887 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 890 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Ďalší je až 895 za, proti. Zdržal sa niekto. Mnohí nehlasovali, takže radšej elektronicky. Ešte raz o 895. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Imko 148 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 149 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 150 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 897 za, proti, zdržal sa niekto, pri, zamieta sa. 898 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Imko 100, nie, 151 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 26 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 143 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 144 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Imko 152 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 145 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 901 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 902 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 903 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Konsolidovaná 23 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 146 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 147 za, prosím, proti, e Prijíma sa MP 1 až 11 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 148 za, proti, zdržal sa niekto. To jasne nie je, preveríme to elektronicky. Dohlasujme, prosím. Prijíma sa. Za, za, dva za. Proti? Predsa len elektronicky. Dohlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 150 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 151 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 156 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 157 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 158 v dvoch častiach, prvá časť za, druhá časť, pardon, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, to musíme prevrieť elektronicky. Druhá časť 158. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 162 za. Proti. Príjima sa. Ample 4 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. Ample 5 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 163 a Imko 3 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. Ample 6 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 164 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 176 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 179 za. Proti. 177 za. Proti. Prijíma sa. Potom osmička. Prijíma sa. 187 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Teraz 155 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 196 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 197 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, 198 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 16 za, proti, zdržal sa niekto, nie je to jasné, Možno som hovoril rýchlo. 16 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Jasne prijaté. 200 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 201 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 206 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 207 za. Imko 12 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 208 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 209, imko 13 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 210 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 213 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 214 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 215 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, MK 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 216 za, proti, zdržal sa niekto. To si elektronicky preveríme. 216 elektronické preverenie. Hlasovali všetci. Prijíma sa. 217 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 218 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 219 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 220 za, proti, zdržal sa niekto. Elektronicky si preveríme 220. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 221 za Proti? Zdržal sa niekto? Ešte raz 221. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Teraz sa dostávame k prvému záverečnému hlasovaniu elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 52 za, 12 proti, 3, 3 sa zdržali hlasovania. Teraz záverečné hlasovanie, druhé, za, elektronicky lepšie povedané. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 52 za, 12 proti, 3 sa zdržali. Blahoželáme Dagmar Berend. A ďakujeme tiež sekretariátu, pretože vieme, ako asi sa dlho pracovalo na tomto hlasovacom zozname a ako vždy, e, e, ako sa e, zložito na tom pracovalo. Takže naozaj blahoželáme a ďakujeme všetkým účastníkom. Takže, ešte moment, neodchádzajte, prosím. Pokračujeme ďalej. A to správou Peter Líze. A tu máme hlasovanie, máme tu konsolidovaný návrh 16, 26, kto je za? Konsolidovaný 26, opakuje pán predsedajúci, proti zdržali sa. Dobre. Schválený e, Pozmeníci návrh 111 za, proti, zdržali sa, schválený 113 za, proti. Nebolo to jasné. Overíme si hlasovanie elektronicky, číslo 13. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme pokračovať s 12. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme elektronicky. Odhlasované, končím hlasovanie, schválený, 14 za, Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, tretia časť za, proti, zdržali sa schválená, štvrtá časť za, proti, zdržali sa schválená. Pozmeňujúci návrh 112 za, proti, zdržali sa schválení. 15 za, proti, zdržali sa schválení, 16 za, proti, zdržali sa schválení. 113 za a Imko 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Imko 6 za, proti, nie, už ten sme hlasovali, opravuje sa predsedajúci. 115 za, proti, strežali sa, schvaľuje sa. 117 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, overíme si hlasovanie. Odhlasované končím hlasovanie zamietnutý 116 za, proti, zdržali sa. Prerušíme hlasovanie. 116, overíme si elektronické hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schválený. Imko 8 za, proti, zdržali sa schválení. 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, Imko 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí 118 za, proti, zdržali sa zamietnutí 119 za, proti, zdržali sa schválení 120 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme si druhú časť elektronicky, 120, druhá časť odhlasované, končím hlasovanie schválená. Pokračujeme pozmenujúcim návrhom číslom Inko 10 za, proti, zdržali sa schválený, 19 za, proti, schválený, 121 za, proti, zdržali sa schválený, 122 za, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. 123, imko 11, odpadá. Sto dvadsať štyri za, proti, zdržali sa schválení, 21 za, proti, zdržali sa schválení, imko 12 za, proti, zdržali sa schválený, imko 13 za, proti, zdržali sa schválení, 125 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 126 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 127 za, proti, zdržali sa zamietnutí, imko 14 za, proti, zdržali sa schválení 128 za, proti, zdržali sa zamietnutí 129 za, proti, zdržali sa zamietnutí amblok 22-23 za, proti, zdržali sa schválené 24 za, proti, zdržali sa schválené 131 za, proti, nie, overíme si elektronicky 131. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schválili. 132 za, proti, stržali sa schválení, MP9 za, proti, zdržali sa schválení, 133 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválení, 27 za, proti, zdržali sa schválený kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválení, 136 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, odhlasované, končím hlasovanie, schválený, imko 17 za, proti, zdržali sa schválený,

IMKO 17 bola schválená, tak to všetko odpada. Teraz hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 29 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Chcete si to overiť? Dobre, overíme si 29. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schválený. Zelení boli prítomní konsolidovaní 4A za, proti, zdržali sa schválení, konsolidovaný 4B odpadá, 145 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 446 146 za, proti, zdržali sa, schválená, 147 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválený, 150 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 32 a 151 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, overíme si elektronicky. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schválený. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 33 za. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 23 za. Pro, e, pardon. Odpadá. Opravuje sa predsedajúci 152, imko 24 za, proti, zdržali sa schválení, 153 za, proti, zdržali sa schválení, 154 za, imko 25 proti, zdržali sa schválení, kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválení, 155 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 162 za. Ako? Pýta sa pán predsedajúci. 155 je schválený? Dobre, overíme si elektronicky. Prosím vás, keď chcete komentovať, tak hovorte do mikrofónu. Hovorí predsedajúci. Musíte hlasovať, keď sa hlasuje. Odhlasované? Končím hlasovanie. Videli ste schválený. To 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 34 za, proti, zdržali sa, schválený, 35 za, proti, zdržali sa, schválený, 164 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, Imko 28 za, proti zdržali sa schválení 165 za, proti zdržali sa zamietnutí, 166 za, proti zdržali sa zamietnutí 167 za, proti zdržali sa zamietnutí 168 za, proti zdržali sa zamietnutí, Imko 30 za, proti zdržali sa schválení 169 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 170 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 171 za, 171 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 172 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 174 za, proti, zdržali sa zamietnú, schválený, 175 za, proti, zdržali sa zamietnutý, kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválený, 36 za, proti, zdržali sa schválený, 182 za, proti, Držali sa, schválený. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 38 za. Overíme si? Dobre, 37 si overíme elektronicky, odhlasované, končím hlasovanie. Zamietnutý. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 108. Želáte si uveriť 38? Eh, hlasujeme elektronicky. 38. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schválená. 183 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Amblok, Imko 31, 32 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schváľuje sa 185 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 186 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 187 za, proti, zdržali sa, zamietnutí opravuje sa predsedajúci, schváľuje sa, imko 33 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 189. Želáte si overiť? Hlasujeme, veri, overíme si elektronicky, Imko 33. Odhlasované. Ešte štyria chýbajú traja. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. 189, 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 188, 34 za, proti, zdržali sa, schváľujú sa. A 190 e, za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 195 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. 208, 209 za, proti, zdržali sa, zamieta sa kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválený 219 za 220. Najskôr hlasujeme o 219 za, proti, zdržali sa, schválený 220 za, proti, zdržali sa, schválený kompromis 20 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 21 za, proti, zdržali sa schválený, imko 44 za, proti, zdržali sa schválený, 228 za, proti, zdržali sa schválený, 229 za, proti, zdržali sa schválený, 230 za, proti, zdržali sa schválený, 232 za, proti, zdržali sa schválení 233 za, proti zdržali sa schválení, kompromis 22 za, proti zdržali sa schválení, 235, 6 za, proti zdržali sa schválení. 239 za, proti zdržali sa prijatí. Imko 45 za, proti zdržali sa prijatí. Imko 46 za, proti zdržali sa prijatí. M po 10 za, proti zdržali sa prijatí konsolidovaný 27 za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté, 259 za, proti, už to si skontrolujeme, 259, elektronicky to overíme, hlasovali všetci. Dobre, takže spustíme hlasovací prístroj. Hlasovali všetci. 259. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 260, 262 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 39 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. 40 za. Proti. Zdržali sa prijatí.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 Bolo to zamietnuté. 42 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Teraz prejdeme ďalej. Vytvorite si kontrolu. 42. Dobre, 42 si overíme. Hlasovanie otvorené. Otvorené hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 274 za, proti, zdržali sa zamietnutí 275 za, proti, zdržali sa prijatí 276 za, proti, zdržali sa zamietnutí 43 za, proti, zdržali sa prijatí 44 za, proti zdržali sa prijatí, IMKO 50 za, proti zdržali sa prijatí, 51 za, proti zdrhali sa prijatí, 278 za, proti zdrhali sa, to nebolo úplne jasné, to si overíme. Überprüfung. Haben alle abgestimmt. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 34 za, 31 proti. Bolo to prijaté. 45 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť je tým bezpredmetná. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, Zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 48 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 283 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 49 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 50 a 285 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 51 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 a 25 a blok za, proti, zdržali sa prijatí. 286 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný 28 za, proti, to si skontrolujeme elektronicky. Konsolidovaný 28 v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Imko 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Inko 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 298 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 266 za, no pardon, 299 za, proti, Takže to bolo schválené. 300 za, proti zdržali sa prijatí, 301 za, proti, zdržali sa prijatí, 303 za, proti, zdržali sa zamietnutí, IMKO 60 za, proti, zdržali sa prijatí, 304 a IMKO 61 za, proti, zdržali sa prijatí, IMKO 62 za, v dvoch častiach, prvá časť, proti, zdržali sa zamietnutá prvá ča- druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromis 23 za, proti, zdrali sa, prijatý. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. MPO 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Inko 69 za, proti, zdrali sa, prijatý. 55 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za, proti zdržali sa prijatí. 317 za, proti zdržali sa prijatí. 318 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatí. 331 za, proti zdržali sa prijatí. 332 za, proti, zdržali sa prijatí, 333 za, proti, zdržali sa prijatí, 334 za, proti, zdržali sa prijatí, 335 za, proti, zdržali sa prijatí, 336 v dvoch častiach, prvá časť je za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za,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 proti, zdrhali sa, prijatí. ...340 za, proti, prijatý, konsolidovaný 6 za, proti, zdrhali sa, prijatý, 345 za, proti, zdrhali sa, prijatý, 346 za, proti, zdrhali sa, to bolo zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa, to nebolo úplne jasné, čiže elektronicky budeme hlasovať o 62. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté. 347 za, proti, zdržali sa, prijatí. 63 za, proti, zdržali sa prijatí, 348 za, proti, zdržali sa, to bolo zamietnuté, 64 za, no dobre, skontrolujeme si to, 348 si skontrolujeme, hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, 35-31 bolo to prijaté 64 za. Proti. Zdržali sa. To si musíme elektronicky overiť. 64 si elektronicky overíme. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. To bolo prijaté. 349 za. Proti Takže to je bezpredmetné, dobre. Takže IMKO 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 65 za, proti, zdržali sa prijatí. 350 za, proti, zdržali sa prijatí. 351 za, proti, zdržali sa za, prijatí. 352 za, proti, zdržali sa zamietnutí 353 za, proti, zdržali sa zamietnutí MP 15 za, proti, to bolo prijaté, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 355 za, proti, zdržali sa prijatí, 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 356 za, proti, zdržali sa prijatí. 357 za, proti, zdržali sa, to nie je úplne jasné. Čiže 357 si overíme elektronicky, hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 358 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Imko 78 za, proti, zdržali sa prijatí, 359 za, proti, zdržali sa prijatí, 382 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 17 za, proti, vyzerali sa prijatí, 385 za, proti, vyzerali sa prijatí, 68, 69 amblok blok za, proti, vyzerali sa prijatí, 386 za, proti, zdržali sa to bolo zamietnuté. 387 za, proti, zdržali sa prijatí. 80 bezpredmetný, 388 za, proti, zdržali sa prijatí. 389 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Imko 81 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 28, 82, prvá časť. Takže budeme hlasovať na druhej časti. Imko 82, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Imko 83 za, proti, zdržali sa prijatí. 390 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, to bolo prijaté. 72 za, proti, zdržali sa prijatí, 391 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 392 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 393 za, proti, zdržali sa prijatí, 394 za, proti, zdržali sa prijatí, 395 za, proti, zdržali sa prijatí, 396 za, proti, zdržali sa prijatí, 397 za, proti, zdržali sa. To si ešte elektronicky skontrolujeme. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Ak vás vyrušujeme pri telefonovaní, tak môžeme prerušiť zasadnutie. Kompromis 13. Kompromis 13. Kompromis, pardon, 3. Za. Proti. Zdreli sa. Prijatý. 398 a 399 za, proti, zdržali sa zamietnutí. IMKO 85, 87, 88, to je za, proti, zdržali sa prijaté. IMKO 89 za, proti, zdržali sa prijatý, IMKO 90 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 91 za, proti, zdržali sa, bolo prijaté. Emplo 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Emplo proti, zdržali sa, to bolo tiež prijaté. 75 za, proti, zdrhali sa, to bolo prijaté. 1 za, proti, zdrhali sa prijatí, 76 za, proti, zdrhali sa zamietnutí, 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 84 za, proti, zdržali sa prijatí, MP 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 86 za, proti, zdržali sa prijatí, 85 je bezpredmetný, M 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 87 za, proti, zdržali sa prijatí. Ample 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 99 za, proti, zdržali sa prijatí. zamietnutí 101 za, proti, zdržali sa prijatí. N plus 7 za, proti, zreli sa prijatí, 104, 105 en blok za, proti, zdržali sa prijaté, 107 za, proti, zreli sa prijatí, 108 za, proti, zreli sa prijatí, 6 za, proti, zreli sa prijatí, 8 za, proti zdržali sa prijatí, 9 za, proti zdržali sa prijatí, 10 za, proti zdržali sa prijatí, 11 za, proti zdržali sa prijatí, 109 je bezpredmetný a teraz záverečné hlasovanie. Prvé hlasovanie je otvorené, ako vždy v elektronickej podobe. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. No a 57 za, nikto proti, 8 sa zdržali. No a prejdeme k druhému záverečnému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. 57 za, nikto sa nezdržal. 7 sa zdržali, teda nikto nebol proti, 7 sa zdržali. Srdečne gratulujeme Petrovi Lízemu. No a ďakujem veľmi pekne Nore do sekretariátu. Ja viem, koľko hodín, dní a noci tomuto venovala. No ale oplatilo sa, že sme to preložili. No a najbližšie to pôjde do plena. Dobre, ďakujem pekne. E, wird Peter Liese. Peter Liese. Peter Liese ešte. Iba Peter Liese. Mm, milý Peter Liese, inak e, budeme to robiť e, bez teba. Žiadaš si mandát? Nie, myslím si, že podobne ako pri správe Berend chceme v pléne e, doľadiť hlasovanie, ešte lepšie tú správu poňať. Ďakujem za podporu a ďakujem spolupracovníkom, ktorí tvrdo pracovali. Ďakujem. Ďakujeme, je to tým pádom jasné. Ešte Dagmar si žela slovo. Ďakujem, pán predseda. Nuž, tvrdá práca to bola. Nebolo to ľahké. Tieňovým spravodajcom som veľmi vďačná. Dlho to trvalo, kým sme prišli až sem a viem, že až do pléna budeme musieť ešte spolupracovať. Dúfam, budeme spolupracovať. Ja som sa snažila e, urobiť svoju časť práce v kompromisoch a chcem prispieť i tým, že neprosím o dnešný e, mandát, ale že budeme riešiť to ešte v pléne a potom začne, začnú konzultácie. Ďakujeme Dagmar a ešte raz ďakujem všetkým, všetkým zúčastneným. E, týka sa to i e, spolupracovníkov a pracovníkov jednotlivých skupín. So viel Zeit muss sein. Also nochmal, nochmal vielen Dank. Ešte raz ďakujeme, ďakujeme asistentom, skupinám, pracovníkom frakcií, ktorí naozaj samozrejme e, hodiny, hodiny tu strávili zostaviť e, hlasovací zoznam, pretože to nerobím predsa sám. Hoci to tak vyzerá vonku, robia to e, pracovníci skupín a sekretariát s nimi v poriadku. Teraz ideme ďalej a to je bodom 13 a tu je spravodajcom kolega Rossi. Budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 101 najprv. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 102 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 103 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 104 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 105 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 106 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 108 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 107. Chcete si to preveriť? 108 ešte elektronicky preveríme. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. 107 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 109 za. Proti. Príjima sa. 110 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 111 za. Proti Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 1 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 113 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 114 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 115 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 116 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 117 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 118 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Konsolidovaná dvojka za, proti, zdržal sa niekto, to ešte preverieme elektronicky. Konsolidovaná dvojka. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Jednoznačne prijaté. 123 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 124 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 126 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 127 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 130 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 131 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 132 za, proti. To nie je jasné, preveríme si 132 elektronicky. Hlasovali všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijíme sa. 133 za. Proti. Prijíma sa. 134 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 135 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Ďalší tým pádom pada. 137 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 138 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 140 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 141 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 142 za, proti, prijíma sa. 143 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 144 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 145 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 146 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 147 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 148 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 149 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 151 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 150 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 152 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 153 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Konsolidovaná trojka za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme elektronicky. Preveríme elektronicky konsolidovanú trojku. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 159 za, proti, zdržal sa niekto. Budeme elektronicky hlasovať o 159. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 160 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 161 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 164 za, proti, príjma sa. Sto šesťdesiatpäť za, 165, pardon, 66 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 167 za, proti, Zdržal sa niekto, príjma sa. 168 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 171 za, proti, zdržal sa niekto, prí... zamieta sa. 172 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Sto sedemdesiat tri ďalej za. Musíme si tu krátko vyjasniť, o čom hlasovať. 174. Musíme hlasovať o 147 za. Proti. Zdrel sa niekto, zamieta sa. 175 za. Proti. Zdrel sa niekto, príjima sa. 176 za. Proti. Príjima sa. 177 za. Proti. Zdrel sa niekto, Príjma sa 179 za, proti zdržal sa niekto. Príjma sa 181 za, proti zdržal sa niekto. Príjma sa 182 za, proti zdržal sa niekto. Príjma sa 184 za, proti zdržal sa niekto. Príjma sa 185 za, proti zdržal sa niekto. Príjma sa 186 za, proti zdržal sa niekto. Príjma sa 187 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 188 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 189 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 190 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 191 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 192 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 193 za, proti, zdržal sa niekto. To nie je jasné. Elektronicky si preveríme 183. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 194 za, proti, príjma sa. 95 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 196 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 197 za, proti, zdržal sa niekto. Nie je to jasné, preveríme si to elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Konsolidovaná štyrka za, proti, zdržal sa niekto, Príjma sa. Sto za, proti, zdržal sa niekto, Príjma sa. 204 teraz za, proti, zamieta sa. 205 za, proti, zamieta sa. 206 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Konsolidovaná 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 211 za, Proti? Zdržal sa niekto? To nie je jasné. 211 si preveríme elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 6. Za. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 216 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 215 za, proti, zdržal sa niekto, sa. 217 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 218 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 219 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 220 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 221 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 222 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 224 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 226 eh, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 228 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 229 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 230 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 231 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 232 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 233 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 234 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 235 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. gebe einmal zu Protokoll. Wir haben gerade 232 už do zapisnice dá, e, poznamenávam, že sme nesprávne hlasovali o predošlom, pretože 230 sme neprijali, tak tam následovne sme hlasovali mylne. Takže ďalej ideme z ...236 e, ďalej za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 537 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 538 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Konsolidovaná sedmička. Za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Ďalej potom pozmeniaci návrh 3. Za, proti, zdržali sa, príjma sa, 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 7 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa, 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Už je neskoro. 9 pada. 10 za, proti, Zdržal sa niekto? Príjima sa. 13 ďalej. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 16 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 17 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 19 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 20 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 21 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 22 za. 23 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 24 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 27 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 28 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 32 za. Proti. Zdržal sa niekto. 34 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 33 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 36 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 39 za, proti, 30, zdržali sa, to nebolo jasné. Ešte raz 39 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 41 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 43 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 44 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 45 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 46 za, 48 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 47 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 49 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 50 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 51 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 52 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 53 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 54 za, proti, Zdržali sa. To si preveríme. 54 elektronické preverenie. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 55 za. Proti zdržal sa niekto. Príjima sa. 56 za. Proti zdržali sa. Príjima sa. 57 za. Proti. Zdržali sa. Príjima sa. 58 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Preveríme si 58 elektronicky. Haben alle abgestimmt? Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Za proti, zdržali sa, prijíma sa. 62 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 60 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 61 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 63 prijíma sa. 64 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 65 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 66 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 68 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 69 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 71 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 72 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 73 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 75 za, proti, 76 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 77 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 78 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 79 za, príjma sa, 80 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 81 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 82 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 83 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 84 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Neviem, prečo to nehlasujeme unblock. 86 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 87 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 88 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 89 za, proti, zdržali sa, príjma sa, 90 za, prosi, proti, zdržali sa, to si preveríme, 90 si elektronicky preveríme. Všetci hlasovali, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 92 za. Máme, budeme hlasovať 92 až 100 unblock. Prečo spravodajca v svojej múdrosti s tieňovami nevy, nevytvoril e, zoznam, ktorý by z toho vychádzal? Takže teraz 92 až 100 unblock. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Na jednotku. 58, tým pádom sú všetci spokojní. Prijíma sa. Blahoželáme kolegovi. Ďakujem, vážený pán predseda. Ako tieňový spravodajca a chcem poďakovať kolegom za spoluprácu, takisto aj e, zamestnancom. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Und jetzt geht es weiter. A teraz budeme pokračovať. Máme tu e, správu kolegu Kadenbacha. Budeme tu až do 7. Kolegyňa Kadenbach. Už máme regi 2 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Empl 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 21 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválený nie je to jasné, overíme si elektronicky. Odhlasované. Končím hlasovanie. Schválený 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, regi 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, MP10 za, proti, zdržali sa schválení, m 11 za, proti, zdržali sa schválení, 26 za. Overíme, m 11, overíme elektronicky, otváram hlasovanie, odhlasovanie, končím hlasovanie. 35, 18, schválený, 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme 26. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 25 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 27 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa schválený, 29 za, proti, zdržali sa schválený, 30 za, proti, zdržali sa schválený, 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 32 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, overíme si elektronicky odhlasované. Končím hlasovanie. Schválený. 33 za, proti, zdržali sa, schválený, 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, reg 9 za, proti, zdržali sa, schválený, MP 2 za, proti, zdržali sa, schválený, 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí, MP3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, MP4 za, proti, zamietnutí, MP5 za, proti, zdržali sa za, schválený, 6 za, proti, zdržali sa schválený, 37 za, proti, zdržali sa zamietnutý, MP12 za, proti, zdržali sa schválený, Ample 7 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 38 za, proti, zdržali sa zamietnutý 39 za, proti, zdržali sa zamietnutý 40 za, proti, zdržali sa zamietnutý 41 za, proti, zdržali sa zamietnutý 42 za, proti, zdržali sa schválený, registri za, proti, zdržali sa zamietnutí, 43 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 44 za, proti, zdržali sa schválení, 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 46 za, proti, zdržali sa schválení, 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí, nie je to jasné, overíme si hlasovanie. Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa. M 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 48 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý 49 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Ample 13 za proti, zdržali sa schválený. MP, 9, reg 11, za, proti, zdržali sa schválený. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 50 za, proti, zdržali sa. A ešte raz 50 za, proti, zdržali sa schválený, 52 za, proti, zdržali sa schválený, 53 za, proti, zdržali sa schválený, 54 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, overíme si elektronicky. Odhlasované. Končím hlasovanie. Za, zamietnutý 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 56 za, proti. Dagegen. Enthaltung ist abgelehnt. 58 dafür. Dagegen. Haltung ist angenommen. 59 dafür. Dagegen.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 a overíme si 87 elektronicky. Odhlasované, končím hlasovanie. Schválený. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 89 za, proti, zdržali sa, schválený, 90 za, proti, zdržali sa schválený, 91 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 92 za, proti, zdržali sa zamietnutý, regi 7 za, proti, zdržali sa schválený, regi 8 za, proti, zdržali sa schválený, 93 za, proti, zamietnutý, 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 3 za, proti, zdržali sa schválení, 4 za, proti, zdržali sa schválení, 5 za, proti, zdržali sa Overíme si elektronické hlasovanie pečku, Otváram hlasovanie. Odhlasované. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 7 za, proti, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí 12 za, proti, zdržali sa schválení 13 za, proti, zdržali sa schválený 14 za, proti, zdržali sa schválený 15 za, proti, zdržali sa zamietnutý 16 za, proti, zdržali sa schválený Ample A za, proti, zdržali sa schválený 17 za, proti, zdržali sa schválený 18 za, proti, zdržali sa schválený 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, MPE za, proti, zdržali sa, schválený, Amblok A 20, a 1, za, proti, zdržali sa, schválené, MPB za, proti, zdržali sa, schválený, MPC za, proti, zdržali sa, zamietnutý MPD za, proti, zdržali sa, za, schválené MPL. E, citácia 1, 2, za, proti, zdržali sa, schválená, MPL citácia 3, za, proti, zdržali sa, schválený 4, za, proti, schválené a dostali sme sa na koniec hlasovania. Hlasujeme elektronicky. Odhlasované. Končím hlasovanie. 47 za, 3 proti, 9 zdržaní sa. E, gratulujem pani Kad. So, 2 Stunden 20. A 2 hodiny a 20 minút, drahí kolegovia. Ste tu všetkým, ktorí ste hlasovali, ďakujem za spoluprácu. A teraz budeme pokračovať bodom 15, ale musíme ešte niekoľko minút počkať, kým e, sa osadenstvo sály vymení. Všetci, ktorí chcú zostať, sú vítaní, ktorí chcú odísť, nech sa páči. A prejdeme k bodu 15 o minút. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen die Möglichkeit. Dobre, myslím, že teraz mali všetci kolegovia možnosť už sa opäť usadiť alebo e, sálu opustiť. Nože, aby som vás požiadal o trochu kľudu v miestnosti, pretože máme pred sebou veľmi zaujímavú tému kianidová metóda pri ťažbe. Je tu výmena názorov s, so zástupcami komisie a, banky. Ale najskôr dám slovo komisii, aby nás uviedli do problematiky a potom dostanú slovo kolegyne a kolegovia, ktorí sa budú chcieť zúťažniť zúčastniť diskusii, prosím, naznačte mi tu rukou. A slovo dostáva komisia, nech sa páči. Thank you, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ja som vedúci jednotky pre recykláciu odpadu. No a ja by som chcel poďakovať výboru za to, že komisiu pozvali eh, na túto výmenu názorov o kianide pri ťažbe. Ako iste viete, tak táto otázka je veľmi kontroverzná. V roku 2000 sa uskutočnila veľká nehoda v Baja Máre, ktorá kde kianit prenikol eh, do vody. No a po tejto nehode niektoré členské štáty eh, prijali zákaz používania kianidu pri ťažbe. V roku 2010 parlament prijal nové riešenie, kde sa navrhuje všeobecné zákaz kiany, použitia kianidu pri ťažbe v celej EÚ. No a diskusia v tomto období je veľmi živá, pretože je tu niekoľko nových eh, dánskych projektov, eh, ktoré sa týkajú využívania týchto technológií v minimálne dvoch členských štátoch. Nož eh, je dôležité poznamenať, že kianit sa používa momentálne niekoľkých, eh, na niekoľkých miestach v Európskej únii, konkrétne vo Fínsku, vo Švédsku a myslím, že aj jednej malé bane v Španielsku. No štúdia vykonaná v roku 2010 naznačuje, že alternatívne techniky a technológie eh, nie sú hospodársky výhodné, alebo čo ešte horšie, alebo majú rovnaké, predstavujú rovnaké riziko pre životné prostredie. No a to znamená, že e, takáto ťažba by znamenala zatvorenie existujúcich baní v Európskej únii, alebo alternatívou by bolo vyvážať do tretich krajín, ktoré by mohli fungovať podľa týchto prísnych požiadaviek. Komisia vyjadrila svoje stanovisko eh, k tejto problematike TN2 metóde ťažby. No a my sme si eh, vymenili eh, korešpondenciu s poslancami Európskeho parlamentu, ale dovolte mi pripomenúť hlavne vyjadrenia komisára a potočníka na plenárnom zasadnutí v apríli roku 2011. Vo svojom vyjadrení komisár Potočník povedal, že v Európskej únii máme komplexné pravidlá s veľmi prísnymi požiadavkami na ťažbu. Máme ustanovenia o smernici o environmentálnom hodnotení dopadov v smernici o priemyselných emisiách a v smernici o environmentálnej zodpovednosti. No a okrem toho existujú osobité nástroje, ktoré sa vzťahujú na e, hospodárstvo e, banského ťažobného e, odpadu. No a na sa hovorí koncentráciách kyanidu. No a tieto eh, limitné hodnoty eh, sú veľmi náročné a, a ja dám príklad pre nové oblasti, tak maximálna koncentrácia kyanidu, eh, ktorá je povolená podľa, podľa smernice o odpade, je 200 krát nižšia ako koncentrácie, ktoré sa objavili pri nehode Bajamare. V praxi tieto veľmi prísne limitné hodnoty znamenajú, že všetky bane musia ťažobné miesta musia zaviesť procesy, aby odstránili kianit ešte predtým, než sa budú zbavovať odpadu, ktorý by v prípade nehody výrazne čo by v prípade nehody výrazne znížilo environmentálne dopady. Komisár Potočník vo svojom vyjadrení na plenárke tiež uviedol, že e, zaistenie implementácie existujúceho legislatívneho rámca mm, by malo byť našou hlavnou prioritou. A v tejto oblasti sa deje je mnoho vecí. Minulý rok členské štáty zriadili národné inventáre zavretých a opustených baní, tak ako sa to požaduje v smernici. No a na druhej strane tiež hovorí o inšpekciách baní a tie pravidla by mali byť prijaté budúci rok. No a teraz spúšťame proces revízie Rio pre, e, pre ťažbu. No a komisia tiež monitoruje rozvoj e, nových projektov ťažby zlata, vrátanie projektov, ktoré e, lákajú vysokú pozornosť Rosa Montana v Rumunsku a Corco Esto v Španielsku. No a na záver mi dovolte povedať, že táto diskusia ukazuje, aké dôležité je využívať a sledovať našu agendu efektívneho využívania zdrojov. Recyklácia zlata je najbez, najlepšou cestou, ako um, reagovať na dopyt po zlote v Európskej únie. Zlato a ďalšie cenné kovy sa dajú recyklovať hlavne z elektronického odpadu, ako viete. Toto je kľúčový cieľ uh, smernice, no a Momentálne máme prísnejšie ciele vyrania odpadu. No avšak hm, v, podľa názoru komisie nariadenie, eh, teda recyklácia nemôže nahradiť, nahradiť úplne využívanie primárnych materiálov. No a ešte hm, tie požiadavky sú čoraz vyššie a recyklácia nikdy nebude 100%. No a okrem toho je tu veľký kontrast medzi produkciou zlata alebo množstvom zlata, ktoré sa produkuje v EÚ. Len 1% svetovej produkcie a požiadaviek alebo dopytu po zlate mnohých priemyselných odvetví v celej Európskej únii. Takže potrebujeme robiť čo najviac, aby sme zvýšili zber a recykláciu. Avšak primárne stále ide ťažba pravidel, aby sme zaistili, že ťažobný priemysel bude ťažiť ekologickým spôsobom. No a myslíme, že pomocou existujúceho legislatívneho rámca v EÚ a konkrétne podľa smernice o ťažobnom odpade by, sme mali, by sa nám malo podariť e, zariadiť a dosiahnuť týchto cieľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Banky, Badia, Antonesku a pani Hasi. Ako prvý pán Banky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nože. No, súvislosti s touto témou sa objavuje veľmi veľa otázok. Ja som navrhol, aby náš výbor sa zaoberal touto mimoriadne dôležitou témou a spravil som tak z viacerých dôvodov. No a v roku teda 2007 Európsky parlament prijal stanovisko, aby ťažba pomocou kyanidu, aby bane bola ukončená, aby, sa, aby bane boli uzatvorené. zatvorené. No a zmena volácie sa neuskutočnila a jedná sa tu No a pán podlečník a jeho kolegovia Mm. jasne povedal, že otvorenie rôznych baní v Európe, že sa o nich hovorí, nie len o ťažbe Rosa Montana a vo vzťahu k projektu Rosa Montana by som naša našu pozornosť chcel upriamiť na následné informácie. Jedná sa tu o najväčšiu baňu v Európe a začne sa do roku 2016. No a to by znamenalo, že by v zmysle jedna hora, no a pri 17 rokov sa použilo obrovské množstvo kyanidu. Takže predstavte si, dámy a páni, čo by sa stalo. Myslím, že e, voda je všetko strhla do sebou. Celé sídliska, prírodné poklady, všetko jednoducho voda strhla. No a zástupca komisie Aha. upozornil alebo pripomenul katastrofu z roku 2000, eh, kde prakticky celá fóra a fauna rieky Tisa bola zničená. Takže nemáme žiadnu garanciu v prípade týchto baní, že flóra a fauna, príroda ostane zachovaná, ušetrená a tých 250 miliónov, čo vzniklo tak, že sa jednoducho zničila tá, ten vrch. postáva. Nie je to len politická otázka Rumunska. Mhm, tak to bolo v prípade v súvislosti eh, s prírodnou katastrofou na rieke Tisa v roku 2000. V Rumunsku stále panujú veľké, veľké napätie aj v rámci vlády. V parlamente síce je dvojtretinová väčšina, ale tlak spoločnosti je obrovský, aby tento projekt nebol skúšený. A preto sme od komisie čakali sme viac. No a keď komisia a, predložila tento návrh, tak sme sa pekne zaoberali. A chcel som sa spýtať, či komisia niečo v tomto poriešila. Vieme, že návrh zákona zodpovedá európskym normám, ale treba si klásť aj bezpečnostné otázky. Jedná sa o veľmi dôležitú politickú otázku, no a preto sa treba spýtať, prečo Európsky parlament nebol e, informovaný, prečo prišlo k tomuto odsunutiu, prečo komisia v roku 2011 počas príprav alebo s prípravami rohu nariadenia nezačala, pretože parlament eh, predložil návrh uznesenia už v roku 2000, alebo prijal to už v roku 2008. No a mám ešte jednu otázku pre zástupcu komisie. Spýtala sa komisia eh, vlád, kde sa udiali nejaké prírodné katastrofy, myslím tým Maďarsko. Nadviazali ste nejaký kontakt s vládou? Dnes existuje technológia, ktorá by dokázala nahradiť použitie kyanidu. Napríklad bulharská vláda zamietla, zamietla povolenie pri otvorení bani, pretože teraz pracujú na alternatívnych technológiách a s akými argumentami alebo aké argumenty sú za to, aby sa otvorila takáto baňa. Jedná sa tu o obrovské množstva zlata a myslím, že tu nemáme úplne jasné pravidlá, ktoré by rôzne bane mohli hovoriť alebo podielať sa na výskume alternatívnych technológií o ich využití. Vo Švedsku sú bane, kde dve tretiny takého zlata pochádza z recyklovaného zlatého, alebo teda elektronického odpadu. Ja si myslím, že komisia by mala brať návrh parlamentu oveľa oveľa vážnejšie. Je tu o zástupcov 500 miliónov obyvateľov predsa. My sme najväčší parlament a preto je nepriateľné, že Európska komisia že sa týmto aj napriek žiadosti parlamentu nezaoberá. My nemôžeme pripustiť, že takúto tému kvôli vnútropolitickým konfliktom tým budeme zaoberať. Takže ja čakám na odpoveď komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolega Tabaždi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Ja úplne súhlasím s kolegom Bánkim a jeho iniciatívou. Ide tu o diskusiu medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Komisia už roky eh, eh, ignoruje, keď eh, Európsky parlament sa odvoláva na stanovisko z roku 2010. Ja som bol spoluautorom a v tomto stanovisku to stanovisko bolo prijaté dvojtretinovou väčšinou a preto ja žiadam náš výbor a vás osobne, pán predseda, napíšte prosím list Európskej komisii, pretože tu ide o vec, ktorá môže mať závažné následky. Musíme vyslať fact-finding mission do Rumunska, všetko sa preveriť. No a rád by som upozornil na tri okolnosti. Poprvé, eh, v rámci eh, kianidovej metódy tiež sú rôzne riešenia a postupy prečo rumunská vláda od investorov nežiada, aby e, použili uzavretý postup, ktorý sa používa už vo Švedsku a Fínsku. To by bola e, záruka toho, ak by sa táto baňa mala predsa len otvoriť. Nož prečo nepoužívajú tú metódu, ten uzavretý systém, tú technológiu, ktorá je bezpečnejšia. To by maďarská vláda mala urobiť. Ďalej e, ručenie za prírodné katastrofy. Keď sa objaví teraz nejaká pri, alebo vyskytne e, prírodná katastrofa, tak nikto nezaručuje, že sa uskutoční aj náprava. no, si môžeme pripomenúť len to, čo sa stalo v Maďarsku e, po e, tej katastrofe s červeným blatom. Škody e, boli 4 krát vyššie ako je hodnota celého podniku, takže prečo Rumunsko neprinúti krajinu uzavrieť takéto poistenie. Ide tu o 25 miliónov dolárov na právne práce. A to nesúvisí vôbec s tým a je to absolútne nepomerné vo vzťahu na výšku investície. Už ide o to, aby komisia od rumúnskej vlády vyžadovala alebo dosledovala, prečo neexistujú príslušné e, štúdie, prečo sa dodnes neobjavili e, o rizikách a možných katastrofách. Ja chcem navrhnúť, aby sme upozornili na tieto tri elementy a vláda v Rumúnsku a Európska komisia by mali spoločne hľadať odpovede na túto otázku. To vedie k obavám vo susedských krajinách, pokiaľ ide o tieto investície. Prosím pána predsedajúceho, mali by sme priniesť, priviesť eh, Európsku komisiu k tomu, aby preverovala podstatu veci, nemala by sa skrývať za právnymi normami, mala by preskúmať konkrétne prípady a všetky ekologické rizika. Ďalší kolega, ktorý má slovo, je pán kolega Antonesko. Pani kolegyňa Antonesko. Ďakujem, pán predseda. Táto téma je veľmi polemickou témou vyžaduje si, aby sa ňou náš výbor zaoberal. Je veľmi málo privátnych iniciatív, proti ktorým sa tak protestuje, ako proti tomuto projektu Rosa Montana. A v Rumunsku sa proti tomu veľmi e, protestuje a Ehm, je to tak akási posadnutosť mnohostranná, mnohovrstevná v skupine, e, kde sa iba stavajú proti, proti Rose Montana, e, avšak dôležitejšie je, že problém nespočíva len e, v projekte, ale aj v jeho dimenziách a v technológiách, ktoré sa používajú. Pokiaľ ide o dôveryhodnosť a garancie, ktoré ponúkajú investory, a sú isté pochybnosti, ktoré sa týkajú tých e, dobrých skúseností a ako sa vlastne bude, budú tieto dobré skúsenosti využívať pri ťažbe Nezabúdajme, že ide takisto aj o 3700 obyvateľov, ktorých budú musieť vysťahovať do iných dedín, pretože niektoré dediny budú týmto veľmi postihnuté a preto sa tu hovorí aj o kultúrnom dedičstve, pretože síce e, investori garantovali, že sa pokusia li- limitovať škody, ale environmentalisti hovoria, že je nemožné e, toto dedičstvo miestne zachovať. Takže toto je veľmi dôležitá diskusia tak z hľadiska životného prostredia, ako aj z hľadiska rozvoja, ktorý chceme v Európe presadzovať. nemôžeme zabúdať a nechať bokom aj potrebu investovať do e, využívania týchto ložísk, ale samozrejme je potrebné, aby sa to robilo udržateľným spôsobom a nemožno pritom ignorovať e, environmentálne aspekty. Samozrejme sú tu ekonomické aspekty, zamestnanosť, ale toto všetko treba z, zvážiť. Sú tu isté environmentálne normy predsa, ktoré musia byť rešpektované, no a ja som vlastne chcela toto povedať preto, lebo by som bola rada, aby ste vedeli, že to, ako vláda sa tohto projektu zhostila, to je zákon, ona prijala zákon, ktorý predložila parlamentu ale nepre, neprebehol, neprebehla tam žiadna investícia politického kapitálu. Boli, bol to taký kontroverzný projekt, veľa sa o ňom diskutovalo a vláda rozhodla prijať zákon, ale čo šokuje je, že ministerstvo životného prostredia nepripravilo stanovisko. To znamená, že parlamentu bol predstavený zákon, bez stanoviska Ministerstva životného prostredia. A to znamená, že vláda e, jednoducho svoje právomoci e, presiahla. A ministerstvo spravodlivosti v stanovisku, ktoré pripravilo, e, uviedlo takú celý, celé repertórium jednotlivých aspektov tohto projektu a eh, tam sa predpokladá o licencii na 20 rokov. Je veľa aspektov v tomto projekte, ktoré nie sú v súlade s ústavou a to je veľmi znepokojivé. A je dôležité, aby sme toto všetko brali do úvahy komisia, aby to zobrala do úvahy pri hodnotení situácie v Roša Montána. pretože sú tu posledné e, také veľké napätia, ktoré tento projekt sprevádzajú. Ďakujem sa tu hasi. Thank you very much. Um, I... Uh, Ďakujem, súhlasím uh, s maďarským kolegom e, s maďarskými kolegami, zdieľam ich sklamanie zo skutočnosti, že komisia nerešpektovala to, čo parlament pred troma rokmi žiada zákaz ehm, kianidovej metódy pri ťažbe. Už mám otázky týkajúce, týkajúce sa ehm, projektu Rosia Montana. Prvá otázka, myslíte si, že ehm, sa použijú najlepšie technológie? Po druhé, myslí si komisia, že že tie jednotlivé nádrže budú bezpečné. Chcem pripomenúť tragický accident, ktorý sme mali pred niekoľkými rokmi v Maďarsku. Tá katastrofa s červenými kalmi. Jedna, jedno z poučení bolo to, že kľúčovou je adekvátnosť, teda kľúčové je adekvátnosť environmentálneho posudzovania. Takže je komisia presvedčená, že v prípade Rosia Montána environmentálny dopad e, inšpekcie celej e, situácie vrátane tých nádrží bol, je adekvátna? A potom ešte komentár. Poprvé, je e, s e, samotným rozporom hovoriť na jednej strane o najlepších technológiách a na druhej strane opodstatniť jednu technológiu, tu využiť kianit s vysvetlením, že je to na, najvýhodnejšie nákladov, najdisponibilnejšie a najefektívnejšie metódy, to nie je vždy to isté. náklady sú však inou vecou, a ak je tu alternatíva, ktorá sa široko nevyužíva a ak je bezpečnejšia, ale ná, nákladnejšia do určitej miery, ale mohla by sa stať menej nákladnou, ak sa širšie použia. Z histórie vieme, Už e, je tu veľmi dlhý zoznam. Neteší ma tá argumentácia, ktorá opodstatňuje túto technológiu skutočnosťou, že e, momentálne je to najvýhodnejšia metóda nákladovo. Ďalší špecifický bod sa týka kienidového e, obsahu na základe smernice o banskom odpade z mája tohoto roku. Maximálna povolená koncentrácia kianidu v odpadových e, vodách je 28 ppm v gramoch na liter, to znamená 25 mg na liter. E, po z sekretariétu Envy som sa dozvedela, že je to 20 mikrogramov na liter a to je limit, na základe ktorého e, ryby a ďalšie druhy môžu zahynúť. Čo je povolené pre odpadovú vodu je tisíckrát vyššie než limit pre usmrtenie rýb. To veľmi dobre neznieje. A môj tretí komentár, núž. Včera som si uvedomila, že Fínsko že e, e, rumúnsky premiér využil Fínsko v svojej e, kampani, aby robil reklamu kianidu v baníctve. Môj kolega Čaba, vy ste hovorili o uzavretých procesoch vo Fínsku. Kanadská spoločnosť Adnico Eagle má v Laponsku na severe Fínska v Kytile e, bane a bo, tí bojovali proti rezolúcii pred e, uzneseniu parlamentu z pred 4 rokov. Hovorili, že je to plne uzavretý projekt, to však pravda nie je. Minimálne tu bol jeden ďalší prípad neskôr, kde li, povolené limity kianidového obsahu e, sa prekročili. A, už environmentálne autority hovoria, že eh, nie je to primerané tomu, čo sa deje v podzemnej vode. Eh, no Podľa mňa tu nie sú oficiálne informácie, ale sú tu pozorovania miestných ľudí o mŕtvych rybách, ktorí videli mŕtve ryby na dolnom toku vody. Nesúhlasila by som s tým, že Fínsko je výborným príkladom využitia kianidu environmentálne čistým spôsobom. Takisto v ďalších baniach sme mali veľké nehody, možno nie s kianidom, ale pre, pre, pre, pretrhnuté hrádze a nádrže. Heavy metals, but so it's, uh, na, e, today it's very clear for Finnish people that... Ťažké kovy napríklad a dnes nám je jasné, že je to veľmi riskantné. A moja posledná poznámka Commissioner Potočnik has been talking a lot of uh, Pán Potočník často hovoril o pozitívnych otázkach týkajúcich sa e, naozaj efektívnosti zdrojov. Ak by naozaj to myslel vážne k e, efektívnemu využitiu zdrojov, tak by viac tlačil na e, recykláciu elektronického odpadu. To na použitých mobilov použije 50 krát viac olova než zlato v dnešných zlatých baniach. Ide o efekt, väčšiu efektivitu v zbieraní elektronického odpadu a potom by sme naozaj potrebovali menej baní. Ja by som rozvinula také urbánne e, baníctvo, využitie urbánneho odpadu lepším spôsobom. Želala by som si, aby pán komisár viac konkrétne, tlačil na konkrétnejšie akcie. Ďakujem. Vielen Dank. Ďakujeme. Teraz má slovo pán kolega Tökeš. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! Kollégovia, pán predseda, Som Maďar z Rumúnska. A to znamená, že sa ma, týka, sa ma to týka z oboch strán, oboch e, krajín. Vtedy prišlo znečistenie z Rumúnska e, e, do Maďarska, znečistilo sa korito rieky to isté sa týka Rosa Montana. To... I susedné krajiny, kde tá oblasť je zasiahnutá a preto je to podľa mňa spoločná regionálna záležitosť e, na východe alebo stredovýchode Európy. maďarskými kolegami, rovnako s 10 e, tisícmi, ktoré sú e, v Rumúnsku, ktoré v Rumúnsku demonstrujú. Spolu s nimi som to zažil. Ja osobne som bol tiež e, v Kluži, kde sa tisícky zúčastnili demonstrácií, väčšinou mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili. Išlo o osob, e, občianskú zodpovednosť. S týmto povedovým chceme chrániť prírodu. Ja si myslím, že zástupca Európskej komisie základnú otázku nezodpovedal. Tá totiž znie, je, stojí to tu za niečo, keď Európsky parlament 80% príjme pod percentami hlasov príjme uznesenie, alebo nie. Ak nie, tak nehrajme sa na demokraciu. To už povedal kolega Banky. Zastupujeme 500 miliónov ľudí. A keď napriek tomu sa tu nezohľadní, že sme prijali legitímne rozhodnutie, tak nám to treba povedať predtým. Nepotrebujeme jednoducho sa snažiť. Úprimne povedané, Nejde tu o pána Potočníka, on je predsa len členom komisie. Myslím si, že za tým sú skryté ďalšie záujmy a myslím si, že celá komisia musí znášať zodpovednosť a brať túto záležitosť vážne. je naozaj smiešné, čo sa od augusta z ohľadu demokracie deje v Rumunsku s tým návrhom zákona, ktorý je protizákonný. Antonesku i ďalší vedúci predstavitelia si tu posúvajú vinu ako horúci zemiak a Každodenne počujeme šokujúce informácie. E, vláda podkopáva e, ústavu. Celý ten návrh je akýmsi e, stranickým bojom. Masy sa a manipulujú. Pani ministerka Plum tu bola v 2010 roku hlasovala spolu s nami proti kianidu, proti kianidu v baníctve a zrazu náhle je na druhej strane a pán potučník to predsa citoval. Väčšina obyvateľstva e, Rumúnska je za otvorenie e, povrchovej ťažby. A ešte som vám, e, dámy a páni, chcel povedať jednu vec. Je známe, že euroskepticizmus tu naozaj zúri. Ide o vieryhodnosť e, Európy e, vzhľadom na krízu. Verte mi, prosím, v Rumunsku či v Maďarsku to ide dolu vodou, pokiaľ ide túto vieryhodnosť. Ak, a to nie sú jediné krajiny, ktoré som tu vymenoval, vieryhodnosť EÚ sa spochybňuje je tu vlastne naozaj antidemokratický, ignorantský prístup. Hovoriť by sa tu dalo ešte o mnohom. V Grécku napríklad tu bolo vypočutie e, organizované zo Španielska. Prišli e, občania, ktorí protestovali aj v El Camine sme to videli čomu vedie tento typ e, baníctva naozaj a ťažby. A ne, už nechcem hovoriť o Fukushime a Černobyle. Prosím, kolegovia, teda dosiahli sme 82% a podľa toho by mal náš výbor aj tu na e, zaujať postoj. Mali by sme e, vyjadriť naše záujmy voči komisii. Vidíme tu mnohých nových kolegov. Tu máme kolegyňu, ktorá sa s tou témou zaoberala dlhšie a to je kolegyňa Klás. Montana, eh, kenne ich... Ja poznám veľmi dobre eh, tento prípad Rosa Montana, pretože som bola správodajkyňou v roku 2006 k dokumentu, ktorý sme pripravili k reziduám v tejto oblasti. My sme oblasť navštívili a slúbili sme, že pripravíme smernicu o e, banickom, e, banickej ťažbe a Rumunsko ako jediná, jedna z malá krajín Európy chcela túto smernicu splniť. Spomínam si na to veľmi dobre a teraz by som povedala, že nie som prekvapená, ale ako je možné, že Komisia dnes sem prišla a hovorí, že potrebujeme suroviny, potrebujeme zlato. My nepotrebujeme predsa žiadne zlato. Samozrejme, že potrebujeme zlato a nikto nechce nechať zlato len tak, ale je pravda, že ak na to, aby sme získali zlato, zdemolujeme hory a že to bude také veľmi E, násilné konanie voči prírody, tak ja neviem, ako je možné brať do úvahy takýto typ ťažby a potom sa snažiť robiť niečo na ochranu životného prostredia. Nemôžeme povedať, že chceme zlato a to bude znamenať, že zničíme vodné toky a tak ďalej. Smernica e, je veľmi jasná. Poprvé, banská ťažba nemôže ničiť životné prostredie, je potrebné rekonštruovať prírodu a my musíme disponovať e, opatreniami a musíme e, samozrejme e, stanoviť aj zodpovedných pri takejto ťažbe. Kolegovia nám už o tom hovorili a my musíme vedieť, že rumunské orgány predali alebo E, dali koncesiu kanadskej firme na ťažbu na tomto území. Takže teraz tu vyvstáva otázka, či to, čo sa chce robiť v Rosa Montana, je v súlade s ustanoveniami a požiadavkami Európskej smernice o banskej ťažbe. Ja by som chcela jasnú odpoveď od komisie bez interpretácií. Ako parlament predsa sme sa k niečomu zaviazali. Ďakujem a posledný vystupí kolega Sogo. Ďakujem pekne, predseda. Ja som jeden z tých, ktorí napísali komisárovi list a spoločne sme hlasovali nuše. Menisto Fukushima, Japonsko nepatria k Európskej únii a aj tak nás postihli ich problémy. No. Čo sa týka Rómov a ich situácie v Francúzsku, komisia čakala až do škandála, až potom reagovala v otázkach menšiny. Menšin komisia má rovnakú stratégiu, no a očividne aj v otázkach ťažby, čakajú, kým sa stane nejaká nová katastrofa a až potom zareaguje na naše otázky. Ďakujem a teraz dávame slovo komisii. Nech sa páči. Lebo tu odzneli isté otázky a aj obvinenia. Takže nech sa páči, komisia má uh, slovo. Uh, Ďakujem, pán predseda. Možno, že taká dôležitejšia otázka, ktorú spomenul pán Banky a pán Tabajdy. Prečo komisia neodpovedala na e, uznesenie parlamentu o znečisťovaní životného prostredia, veď tam nebolo žiadne oneskorenie. Komisia jasne zaujala stanovisko, dostala stanovisko a vie, čo má robiť. A dnes komisár Potočník tiež to už v minulosti urobil takýto sľub ústne aj písomne a my máme jasnú líniu, existuje tu smernica o odpade z bani, nie je príliš stará. Je to smernica, ktorá bola prijatá v procese spolurozhodovania radov aj parlamentom. Pričom e, bol zvolený taký prístup, ktorý zahrňa aj veľmi presné opatrenia v tom zmysle, aby sa povedalo, že vlastne e, treba bezpečne za týmito reziduami zaobchádzať. Sú tu takisto ustanovenia o riadení zariadení, kde sa tieto zbytky spracúvajú, ako sa vyhybať nehodám. Ďalej pre inštalácie, kde sa skladujú toxické substancie a látky. Ďalej tu je potrebné je informovať, či, sú, či je tam možnosť cezhraničných nehôd. Ďalej treba informovať verejnosť je a veľmi transparentným spôsobom. A potom samozrejme, pokiaľ ide o uzatváranie, tam sú veľmi jasné požiadavky vrátanie povinnosti finančného odškodnenia ešte pred začiatkom operácií. To takto bolo rozhodnuté e, spolu e, legislatívnymi partnermi a toto rozhodnutie by mala umožniť využívať zlato od okamihu, keď sa splnia všetky tieto požiadavky. Mám pocit, že v tejto smernici máme špecifické ustanovenia ohľadne synetu a pokiaľ ide o koncentrácie. Ak si myslíte, že e, teda kianidu a o jeho koncentrácie, ak si myslíte, že táto technológia nie je opodstatnená, tak to by malo byť ošetrené v smernici e, rezidua. A pokiaľ ide o povolené hranice koncentrácie kianidov, tak to predsa rozhodli spolu e, zákonodarci, ktorí prijali legislatívnu techniku, ktorá je úplne normálna, a je to vlastne postupné posilňovanie požiadaviek a v súčasnosti a pre inštalácie vlastne ten, tá maximálna hranica koncentrácie je 25 e, milión čín. Zariadenia e, v Rumunsku tieto hranice e, presahujú. Je tam 10, bolo tam v roku, bude tam v roku 2018 10 milióntin. A ako som už povedal, tieto hranice koncentrácie momentálne e, dosahujú tých 10 milióntin. A pokiaľ ide o otázky, pani Hasi, an, pána Antonesku a pani Klas o Rosa Montana. Jednoducho treba povedať, že určite všetci dobre viete, že úrady, ktoré povoľujú e, takúto ťažbu Albánsku sú príslušné kompetentné národné orgány. Komisia môže iba overevo, overiť, či požiadavky, ktoré sú v legislatíve Európskej únie, sú rešpektované. A presne to my robíme. My sa dožadujeme informácií od rumunských orgánov a úradov Projekt ešte nebol schválený, ale už zbierame informácie na to, aby sme mohli overovať a overiť si, že e, všetky podmienky, ktoré sú obsiahnuté v smernici a v ďalších e, zákonných ustanoveniach, či sú rešpektované. E, táto žiadosť už bola zaslaná do Rumunska ešte sme nedostali odpoveď a ja sa obávam, že v súčasnosti nie je možné vyhodnocovať alebo povedať, e, projekt rešpektuje alebo nerešpektuje normy. Nemáme disponibilné informácie k tomu. Máme štúdiu, ktorú som už spomenul, ja môžem ešte vám poslať link alebo poskytnúť jeden exemplár, pretože si myslím, že by to malo byť k dispozícii na našej webovej stránke a táto štúdia, ktorá bola vypracovaná v roku 2010, v prvom rade ukazuje, že e, tie vypoužívanie kianidu pri ťažbe zlata nie sú ekonomicky e, rentabilné, ale takisto ukazuje, že iné možnosti môžu byť ešte z hľadiska životného prostredia horšie. Myslím si, že som na vaše otázky zodpovedal. a ak nie na všetky, tak aspoň snáď na tie najdôležitejšie, ktoré tu zazneli e, v diskusii. Ďakujem vám za ne. A môžem vás ubezpečiť, že vám môžeme poskytnúť kópiu e, našej štúdie o, vplyv, o reziduách e, kianidu pri ťažbe zlata. Ďakujem, dostali sme sa na koniec rozpravy. Všetkým prajem príjemný večer. Zajtra o 10. sa tu stretneme. Koordinátory o 9. schôdza začne o 9. s koordinátormi, oficiálna schôdza o 10. a potom budeme mať výmenu názorov s komisárom Mimicom. A budeme hovoriť o otázkach spojených so životným prostredím. Prajem vám dobrý večer.